presidente cari colleghi la Vážené kolegyne a kolegovia, opätovne otváram naše zasadnutie a rád by som oznámil, ako dopadlo hlasovanie. 733 eh, poslancov hlasovalo. Väčšina eh, poslancov bola tým pádom 374 bolo za a za bolo 383. voti contrari 300. Proti hlasovalo 327. A zdržali sa 22 jeden nevyplnený hlasovací lístok. No a na základe tohto hlasovania kandidátka na predsedničku komisie, ktorú navrhla rada, bola zvolená a potvrdená v Európskom parlamente. A rád by som týmto zablahoželal pani Ursula von der Leyen za jej zvolenie. A želám vám veľa úspechov a len to najlepšie do mandátu. A v súlade s článkou 124 odsek 3 rokovacieho poriadku budem informovať radu a vyzvem ich, aby navrhli obsadené, obsadenie komisie a budem ich informovať listom o rozhodnutí parlamentu. E la consegno, visto che... No a odovzdám to predsedovi rady, ktorý je tu. Vážená pani von der Leyen, v mene parlamentu by som vám chcel zablahoželať k vášmu zvoleniu za predsedničku Európskej komisie v mene všetkých kolegov. Eh, a by som chcel vysloviť a eh, to blahoželanie. Teraz začína veľmi dôležitá fáza pre európske inštitúcie. Musíme sa pripraviť na vypočutia dezignovaných komisárov, ktorých eh, tiež preveria hm, poslanci tohto parlamentu tie témy, o ktorých sme dnes hovorili. A treba prehlbiť eh, a, vaše kolegium hm, bude musieť zaoberať eh, pred príslušnými výbormi. Ďalšie roky budú veľmi dôležité pre budúcnosť Európskej únie. Hm, musíme byť úspešní a to sa so podarí len vtedy, ak budú európske inštitúcie úzko spolupracovať. Teraz sa dostanete e, slovo, aby ste mohli vystúpiť pred našim zhromaždením. Ďakujem. Mr. President. Vážený pán predseda a vážené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu, je to pre mňa veľkou cťou. Cítim sa veľmi vďačná za dôveru, ktorú ste mi dali. A tú dôveru a tá dôvera, a to je dôvera, ktorú ste dali Európe, a dôvera či zjednotenej a silnej Európe od východu na západ, od juhu na sever, dôvera či Európe, ktorá je pripravená bojovať za svoju budúcnosť, namiesto toho, aby sme bojovali proti sebe. Je to vaša dôvera Európe, ktorá dokáže spoločne prekonať veľké výzvy, pred ktorými stojíme. A táto úloha je veľmi veľká zodpovednosť, no a moja práca začína práve teraz. Ďakujem predsedovi parlamentu Sassolimu, ďakujem všetkým predsedom poslaneckých klubov, ďakujem všetkým poslancom Európskeho parlamentu, ktorí mi dnes dali hlasa, ale chcela by som povedať vám všetkým, že konštruktívne spolupracujme, pretože našou spoločnou snahou je silná Európa. Ďakujem pekne. Grazie, signora von der Leyen. Ďakujem pekne, pani von der Leyen. No a teraz dám, eh, odozdám lista eh, rade, odozdám mu, eh, zašlem lista Donalovi Tuskovi. No a teraz zasadnutie na pár minút prerušujem. colleghi la seduta è ripresa vi prego di prendere posto di abbandonare l'aula. kolegyne kolegovia znovu začneme chcel by som vás požiadať aby ste sa usadili respektíve e, opustili rokovaciu miestnosť ak sa nechcete zúčastniť ďalšieho bodu rozpravy. Kolegi, cortesemente prego coloro che non vogliono... No, kolegyne, kolegovia, chcel by som vás slušne požiadať, aby tí, a ktorí sa nezúčastňujú ďalšej rozpravy, opustili rokovaciu miestnosť. L'ordine del giorno reca... No, podľa programu rokovania mm, teraz nasledujú vyhlásenia podpredsedničky komisie Vysokej predstaviteľky únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a o vykonávaní globálnej stratégie EÚ. No a bez ďalšieho zdržiavania dám slovo podpredsedničke komisie, vysokej predstaviteľke EÚ, pani Mogherini. No a poprvýkrát predsedám, keď ste tu a, preto um, by som vás rád privítal a poďakoval vám za odvedenú prácu. ďakujem veľmi pekne, aby som ti chcel povedať, že to pre mňa bola veľká radosť a česť zúčastniť sa a zúčastňovať sa tohto plenárneho zasadnutia jedného z prvých v, v tomto legislatívnom období všetkým vám gratulujem k vášmu zvoleniu alebo znovu zvoleniu. No a rovnako by som chcela e, zablahoželať e, novej predsedničke komisie, pani Ursula von der Leyen. E, za ostatné roky sme dobre spolupracovali aj v rámci práce pre európsku obranu a som si istá, že komisia bude v dobrých rukách. Ursula a ja a iní ministri a zahraničných vecí a obrany úzko spolupracovali. Niektorí tu teraz sú prítomní ako poslanci Európskeho parlamentu. No a jedna z tém, ktorej sme sa venovali, bola globálna stratégia, ktorú sme navrhli a prijali. No a to bol kompas pre našu prácu v v posledných rokoch. A chcela by som poďakovať predchádzajúcemu Európskemu parlamentu za podporu pri vypracovaní stratégie, ale hlavne za to, že to zmenili na konkrétne kroky. Je to výsledok skutočne kolektívnej práce všetkých 28 členských štátov EÚ a mnohých poslancov Európskeho parlamentu, poslancov Európskeho parlamentu, ale aj poslancov národných parlamentov a občianskej spoločnosti a think tankov. Bola to skutočne kolektívna práca a bola to príležitosť zamerať sa na hodnoty a záujmy, e, ktoré máme všetci spoločné ako Európania, na rámec politických rodín a ideologických debát. Dohodli sme sa, zhodli sme sa, že musíme posilniť a konsolidovať našu úlohu ako globálneho e, bezpečnostného aktéra. Veľké výzvy našich časov si vyžadujú multilaterálne riešenia. a Zhodli sme sa, že Európa eh, bude zohrávať dôležitú úlohu vo svete, len vtedy, keď budeme jednať ako jedna únia. Samozrejme, v globálnej stratégii oveľa viac ako toto. A dúfam, že ste videli eh, globálnu stratégiu samotnú, ale tiež správu, ktorú som minulý mesiac predložila Rade pre zahraničné veci. Potom, čo sme o obsahu tejto správy hovorili na výbore AFED a DV v predchádzajúcom mandáte v apríli. Je to 50 veľmi informačne nabitých strán dosiahnutých výsledkoch a tiež plánoch do budúcnosti. No a ja by som vám to odporúčila, naše ďalšie úvahy o tom, ako využívať nástroje, ktoré eh, boli vytvorené, ako formovať eh, budúcnosť zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ. A takže je tu oveľa viac ako tri koncepcie globálnej stratégie, ale dovolte mi sústrediť sa a eh, teraz na tri body. Bezpečnosť a obrana, multilateralizmus a myšlienka účinnejšej a efektívnejšej EÚ. Poprvé k obrane ukázali sme, že táto Európska únia vie, ako realizovať veci, ak je tu politická vôľa. V niektorých prípadoch sa nám podarilo dosiahnuť viac, ako sme v tejto oblasti dúfali, keď sme hovorili o vytváraní stálej štruktúry pre obranú bezpečnosť. Mnohí boli skeptickí, no a ja sa so si to veľmi dobre pamätám. Poprvýkrát sme o tom hovorili počas môjho vlastného vypočutia pred 5 rokmi na spoločnom zasadnutí výborov AFED a DV. No a aj napriek e, skepse a odporu, ktorý existoval, sa nám to podarilo a išli sme ešte ďalej. Európsky fond pre obranu a koordinovaná aktivita pre obranu. A to je skutočná zmena pre našu spoločnú bezpečnosť. Pomáhame členským štátom, aby ich výdavky na bezpečnosť boli účinnejšie. Pracujú vám všetky vojenské kapacity, ktoré potrebujeme na nebi, na moriach, v kybernetickom priestore. Naše medzinárodné misie majú teraz lepšie štruktúry vedenia a my chceme investovať viac do našich civilných aktivít, čo je E, taká hrdosť Európskej únie. Európska únia e, na bezpečnosť a e, prijala konkrétne roky po mnohých desaťročiach, keď to bolo len na papieri, alebo dokonca ani nie na papieri. No a súčasne, keď sme posilnili sami seba, tak sme posilnili našu spoluprácu s partnermi na celom svete. Začiatok z NATO, ale aj na rámec. Ja som sa práve vrátil z Stredoafrickej republiky, kde napríklad spolupracujeme s Európskou úniou spolu s mirotvorcami z OSN a bola som tiež v krajinách Sahelu, kde podporujeme a pomáhame krajinám 5 Sahelu v láskach bezpečnosti a obrany. Ďalšia, ďalší bod je multilateralizmus. Európa je kooperatívna multilaterálna moc už z definície. V rokoch, keď multilateralizmus a tiež systém OSN sa dostali pod narastajúci tlak, investujeme do multilateralizmu ako nikdy predtým. My sme zvýšili našu finančnú podporu OSN, napríklad, jeden príklad za všetky, E, zachránenie agentúry OSN pre palestinských utečencov. Mm, Formuli sme e, sanitárnu agendu, ale tiež sa snažíme nájsť multilaterálne riešenie mnohých náročných problémov našej doby. Takže nie len, že e, bránime nukleárnu dohodu s Iránom, implementujeme dohodu z Paríža, vytvárame novú delegáciu, generáciu eh, dohodu o voľnom obchode. My sa stále snažíme budovať multilaterálny rámec tam, kde ešte neexistoval. Po tejto rozprave, budeme hovoriť o, Venezuela a medzinárodnej kontaktnej skupine, ktorú eh, tvorila Európska únia, aby sa vyriešila táto kríza. A rovnako uvediem ešte multilaterálnu spoluprácu medzi OSN a Africkou úniou, Bruselskú konferenciu o Sýrii a regionálne stretnutie, ktoré sme vytvorili na eh, podporu v Afganistane a hlavný príklad nášho multilaterálneho prístupu v konkrétnych eh, veciach. A my nielenže obhajujeme multilateralizmus, ale tiež ho obnovujeme eh, inovatívnymi novými riešeniami. Tretia vec, ktorú by som chcela zdôrazniť, je otázka našej práce. No a myslím, že v rámci globálnej stratégie sme urobili obrovský kus práce eh, v reláciou a chcela by som poďakovať Európskemu parlamentu a tomu prechádzajúcemu mandátu a viem, že bude pokračovať na tejto ceste za vašu podporu a príspevky k našim snahám o zvýšenie koordinácie a koherentnosti medzi inštitúciami a v rámci inštitúcií EÚ. No a v rámci tejto práce sme boli najúspešnejší vtedy, keď sme boli e, jednotní a to je hlavnou myšlienkou globálnej stratégie spojenejšia Európa to nie je len principiálny, principiálny e, výber, čo odkaz našich otcov zakladateľov, ale je to tiež najlepší spôsob, ako zefektívniť naše aktivity. No a často hovorí, nie sú to malé a veľké členské štáty, sú členské štáty, ktoré sú malé a ktoré ešte nepochopili, že sú malé v dnešnom svete. Takže my budeme silní, len keď budeme zjednotení a len tak dokážeme presadzovať naše hodnoty a záujmy. No a keď to urobíme, tak prispieme k zmenám dôležitým nielen pre nás, ale aj pre našich partnerov na celom svete. Takže v týchto rokoch sa nám podarilo dosiahnuť obrovský podkrok, napríklad prepojenie našej politiky o bezpečnosti a rozvoja, alebo interná a externá stránka našich aktivít a to koordinovanejšou prácou komisie vďaka skupine, ktorá bola vytvorená, skupina pre zahraničné a vonkajšiu činnosť, ktorá sa pravidelne stretávala a členské štáty EÚ napríklad sa koordinovala ako nikdy predtým v Rade bezpečnosti OSN. Niečo, čo sa pred troma rokmi zdalo takmer nemožné a náš pokrok v, v týchto bodoch bol možný e, vďaka kolektívnej politickej vôli ísť pred. Ja chcem však tiež povedať, že si veľmi dobre uvedomujem, že tieto výsledky a všetko, čo sme dosiahli v týchto sektoroch, v týchto oblastiach, e, by mohlo byť len krátkodobé, aká sa vytratí politická vôľa. A to je tá vec, ktorú vám chcem povedať. Výsledky treba konsolidovať a nové možnosti ktoré sme za týchto posledných, za týchto posledné 3-4 roky otvorili, môžu byť teraz rozšírené, ale to si vyžaduje jednotu, determináciu a hlavne politickú vôľu. Európsky parlament zohrával kľúčovú úlohu v tomto pokroku poslanci Európskeho parlamentu boli dôležitými aktérmi našej zahraničnej politiky Eh, rámci svojich vlastných diplomatických misií pri pozorovaní volieb, pri dohľade na našu politiku, neustálým zameriavaním na ľudské práva, za čo chcem poďakovať eh, vašim predchodcom tejto miestnosti. No a som si istá, že budete pokračovať eh, týmto smerom. Vaša úloha je teda kľúčová. Vy máte hlavné slovo, slovo v kľúčových zásadných otázkach našej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Vy mať, budete mať záverečné slovo o rozpočte EÚ, budete prispievať a k určovaniu smerovania našej zahraničnej politiky. A jadrom pre jednotnú Európu silnejšie dnes ako pred 5 rokmi a myslím, že to bude ešte urgentnejšie v nadchádzajúcich rokoch výber a zodpovednosť je na vás a som si istá, že budete vedieť zareagovať na tieto výzvy tým najzodpovednejším spôsobom a budete investovať ďalej do globálnej úlohy našej EÚ. Ďakujem pekne. Grazie, Ďakujem pekne, pani podpredsednička a vysoká e, zástupkynia. Teraz majú slovo zástupcovia politických skupín. Pán Galer e, za EPP na jednu minútu. Najprv by som rád vyjadril svoje potešenie z voľby pani Ursuly von der Leyen za predsedničku komisie. Som si istý, že v zahraničnej a obrannej politike eh, bude eh, veľmi dobre spolupracovať aj s Jozefom Borom a ostatným. Chceme si obhájiť naše postavenie eh, v globalizovanom svete a spoločne zastupovať naše záujmy. Európsky parlament od začiatku konštruktívne sprevádzal implementáciu globálnej stratégie a tak budeme postupovať aj v tomto legislatívnom období. Za týmto účelom napríklad pri novom nástroji NDICI chceme poskytnúť naše vstupy Hm, a myslím si, že krízy, ktoré e, vládnu okolo nás, či e, na východe, e, na juhovýchode, priam vyzývajú k tomu, aby sme spoločne spolupracovali a aby sme si uvedomili, že máme spoločné záujmy a že pred zodpovednosťou nikto nemôže utekať. Ďakujem pekne. A teraz má na minútu 30 za SAD e, slovo kolegyňa Piri. Ďakujem pekne, pán predseda, pred tromi rokmi e, tento parlament e, privítal zavedenie globálnej stratégie ako cestovnej mapy na ceste k silnejšej EÚ. Pragmatická vízia jasne identifikuje naše ciele, naše záujmy, naše nástroje a samozrejme našich partnerov. Odvtedy sme prešli dlhý kus cesty. E, e, s globálnou nein, e, neistotou si treba uvedomiť, že globálna stratégia posilnila naše partnerstva a mali sme možnosť zúčastňovať sa z globálneho riadenia musíme vytrvať na tomto momente a musíme si uvedomiť základnú dôležitú úlohu EÚ. Ide tu aj o, o dobrý systémový manažment migrácie a dobré e, e, riadenie e, krajín, ktoré musia vykonávať efektívnu susedskú politiku. Svet je iný, ako bol v roku 60. Demokracia je podrobená veľkým výzvam a tiež obrovské e, sily multilaterálnych platformiem. Je potrebné vziať na zreteľ a e, destabilizačné dôsledky klimatických zmien. Takže potrebujeme mm, mm, mm, EU potrebuje svet a svet potrebuje EU, ak chceme spoločne riešiť globálne e, výzvy. Ďakujem pekne a teraz za Renew Europe eh, kolegyňa Votmans. Ďakujem pekne, pán predseda. Príjemný dobrý večer, kolegyne, kolegovia, pani eh, Mogherini. Pred tromi rokmi sme tu eh, sa stretli s našimi partnermi a vypracovali sme spoločne globálnu stratégiu EÚ. Bolo to niečo veľmi dôležité. Chceli sme aby sme v celosvetovom eh, meradle vystupovali jednotne. Bolo to komplikované obdobie s touto globálnou stratégiou. Sa nám podarilo vypracovať akýsi kompromis pás a mm, tým pádom sme mali väčšiu mieru stability a istoty na kontinente. A to treba povedať aj celému svetu. Už keď sme mali politickú vôľu, vtedy sa nám podarilo dosiahnuť aj e, primerané výsledky. Na to môžeme byť e, hrdí. Spomínali ste naše misie. Ja môžem k tomu povedať naozaj len výborne, bravo, to boli viaceré dobré kroky vpred, aj pokiaľ ide ide o nástroj mierového spolužitia. Tam sme tiež boli spoľahlivým partnerom, e, dosiali sa dobré výsledky a teraz sa musíme pozrieť do budúcnosti, od čoho sa odpichnúť, z čoho budeme vychádzať. Teraz máme novú pani predsedničku komisie, ktorú sme si práve zvolili, pani von der Leyen. Mm, viedli sme tu živú diskusiu a myslím si, že aj s jej pomocou sa nám podarí e, pokročiť ďalej. potrebu potrebujeme silnejšiu Európu, potrebujeme sa viac angažovať v oblasti e, obrany a uberať sa smerom k európskym ozbrojeným zložkám. A na záver sa vám chcem, pani Mogherini, srdečne poďakovať. Veľa dobrých rozpráv sme tu spoločne viedli a za to vám srdečne ďakujem pán Kastal dožiaľ hovorí bez mikrofónu. Je tu modrá karta od koho kolega Fox akceptujete ju, nech sa páči. E, len som sa chcela opýtať, e, či e, ľudia rôznych štátov hlasovali alebo boli vyzvaní hlasovať za Európsku armádu. Je to federalistická pozícia, ktorá namierna proti národnej suverenite, proti, proti demokracii. Je to zastrašujúci militaristi, je to zastrašujúca militaristická eh, perspektíva pre mňa mať eh, takúto armádu. Ak Ehm, teda najlepšie je to ehm, vyriešiť ehm, na úrovni národných štátov a tento parlament, že sa vôbec odváži takéto niečo tu nastoliť bez toho, aby sa opýtal občanov, to je naozaj zastrašujúca politika podľa môjho názoru. Pani rečnička hovorí bez mikrofónu pán predseda. Myslela som si, že modrá karta je na to, aby kolega e, položil otázku. To nebola otázka. E, on vyjadril svoju pozíciu. E, myslím, že ľudia v rámci Eurobarometra jasne povedali, že chcú viac spolupráce v oblasti obrany a ja osobne som za európsku americké vojsko. Ďakujem pekne kolegovia, keď e, e, sa prihlásite a chcete položiť modrú kartu. Toto skutočne je len na to, aby ste položili konkrétnu otázku. A teraz za zelených dám slovo pánovi Pytikoferovi. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, milá pani vysoká predstaviteľka. Kolegyne, kolegovia, osobne si myslím, že je veľký rozdiel medzi európskou armádou a väčšou, lepšou spoluprácou v oblasti obrany. Ale to je len e, taká e, poznámka. Jednou z prvých rozpráv e, tohto nového parlamentu je rozpráva o tejto globálnej stratégii a to si vážim, pretože to bude centrom našej